parlamentného zhromaždenia Euronest. Taktiež tu máme e, menovanie pána Wolfa Klinca do delegácie pre vzťahy so Švedskom, so Švajčiarskom a s Norskom a do spoločného parlamentného výboru pre EHP, taktiež pani Nagdetal do, do delegácie pre vzťahy s Indiou, pani Müller do delegácie z, e, pre vzťahy s Austráliou Novým Zélandom, pani Hirsch do delegácie e, pre spoločný parlamentný výbor EÚ a Turecko Taktiež je tu žiadosť od skupiny FDD, aby pán Möten bol menovaný do výboru LIBE, do výboru pre práva žien a rodovú rovnosť a taktiež do výboru pre e, vyšetrovanie udaných, e, udanej zlej správy v, v prípade presadzovania unijného práva vzťahu k praniu špinavých peňazí, vybavujú sa daňové povinnosti a daňových únikov. Chce sa k tomu niekto vyjadriť? Pokiaľ nie, tak je toto schválené.